E Drahí kolegovia, pani komisárka, môžeme pokračovať v našej práci. Ďalší bod na programe schôdze je správa e, pána Gunara Hokmarka ohľadom politiky radiového frekvenčného spektra. Odozdávam týmto slovo pánovi spravodajcovi. Máte slovo. Mrs. Speaker, Mrs. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, drahí kolegovia. Táto moja správa sa e, týka toho, ako z Európy urobiť, tak povediac, číslo 1 vo svete. No a toto je v podstate hlavný cieľ e, v roku 1950, keď Schumann navrhol e, začiatok tohto zjednocovania, e, sa vtedy rokovalo o uhli a o oceli. A dnes, dnes namiesto uhlia a ocele musíme hovoriť o informáciách, o informačných technológiách, pretože práve toto budú tie nosné témy, ktoré budú najdôležitejšie pre budúcnosť Európy. A ja som veľmi rád, že teraz môžem konštatovať, že správa, ktorú vám dnes predkladáme, vznikla za mimoriadne, mimoriadne dobrej spolupráce s tieňovými spravodajcami, ktorými boli pani Trautmann, pán Chichester, pani, eh, pán Lamberts a e, ďalšie. Ja som veľmi vďačný za, e, za túto spoluprácu, pretože my dnes hovoríme o návrhu, ktorý e, môže e, doviesť Európu e, znova na prvú priečku v oblasti mobilného internetu, mobilných telefónnych služieb a e, technologických, e, tech, e, informačných technológií ako takých. Ja, pán predsedajúci, sa domnievam, že dnes by sme mali diskutovať o rôznych návrhoch, ktoré táto správa obsahuje. E, ide totiž o voľbu. Môžeme si vybrať, či Európa bude tou jednotkou, alebo či bude trojkou. A pre mňa tá voľba je jednoduchá. Niekedy, keď hovoríme o e, najväčších ekonomikách sveta, tak e, spomíname najmä Spojené štáty americké a Čínu, ale všetci pritom zabúdame na to, že Európska únia je e, najväčším hospodárstvom na svete. Lenže my nemáme najväčší trh. A e, teraz je na nás, aby sme tu v tejto sále hovorili o tom, či sme ochotní vykonať zmeny, ktoré tento stav, toto zmýšľanie zmenia. Pretože ak v jednej oblasti za druhou dokážeme zabezpečiť e, svoju vedúcu pozíciu, tak e, nesmieme zabúdať na telekomunikácie, rozvoj širokopásmového pripojenia. A ja by som určite chcel, aby Európa si vybudovala tak najväčšie prenosové kapacity, ako aj najvyššie rýchlosti v širokopásmovom pripojení, pretože e, potom e, na tomto na týchto dobrých základoch e, môžeme stavať ďalšie služby, ktoré zvýšia našu e, globálnu konkurencieschopnosť. Ja by som skrátka chcel, aby Európa bola domovom pre e, novú generáciu, pre akékoľvek Google a Yahoo a Apple a všetky ďalšie spoločnosti, ktoré tu dúfam vzniknú a ktoré zo sebou nesú nielen signál konkurencieschopnosti, ale aj inovatívnosti. Je možné, že iné hospodárstva, možno americké, čínske alebo iné, indické e, na chvíľu e, zaujmú to prvé miesto, to, tú, tú vedúcu pozíciu a mne ide o to, aby sme im nedovolili tam zotrvať. E, do roku 2013 by sme chceli v sieťach 3G zvýšiť počet, počet zákazníkov v týchto sieťach 6 a chceli by sme zvýšiť zvýšiť prenosové pásma e, v týchto, v týchto sieťach. E, ak e, túto možnosť teraz nevyužijeme, ak nezačneme hovoriť napríklad o 5 GHz pásme o pridelovaní bezplatného pridelovania licencie na krátku vzdialenosť, teda štruktúrny internet, tak sa nám určite nepodarí zaujať to, tú prvú priečku, o ktorú sa ja snažím. A teraz E, vážená pani komisárka, vážený pán predsedajúci, mi ide o to, aby som získal čo najsilnejšiu podporu tohto parlamentu, pretože potom môžeme rokovať s členskými štátmi a potom môžem o týchto veciach hovoriť aj pred zástupcami členských štátov. Chcete sa dostať na tú prvú pozíciu alebo chcete zotrvať na tretie? Ja si myslím, že tá voľba je jednoduchá a ja sa veľmi teším na túto rozpravu a takisto na hlasovanie v stredu. Ďakujem pekne, pán Hekmark. A teraz má slovo pani komisárka Krús. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, toto je jasný apel na to, aby sme sa prebudili a toto je skutočne to, čo Európa potrebuje. Chcela by som sa z mojej strany poďakovať špecificky spravodajcovi pánovi Hökmarkovi za ťažkú prácu, ktorú odvietol v súvislosti programom, ktorý sa týka eh, 3G frekvencii. Ide o to, aby sme sa zamysleli nad tým, aké, aké miesto má zaujať Európska únia. Či chceme byť medzi tými najdôležitejšími aktérmi a môžeme dokonca nielen byť medzi nimi, môžeme byť číslo jeden. Ten program, o ktorom hovorím, ten program, ktorý je zásadný pre digitálnu Európu, ako aj pre európske hospodárstvo a celú spoločnosť, je veľmi, veľmi jasný, čo sa týka tejto správy. Parlament podporuje e, názor komisie, že je veľmi dôležité mať takúto politiku v oblasti spektiera, naplniť cieľe v oblasti širokopásmového pripojenia. Dôležité je takto zlepšiť konkurenceschopnú pozíciu Európskej únie a využiť čo najviac hospodársky a sociálny vplyv Môžeme tu poskytnúť inovatívne služby našim občanom. Chcela by som ešte dodať ďalšie heslo kultúrny vplyv. Toto je podľa mňa veľmi dôležité. Keď hovoríme o internete, musíme si uvedomiť, že je to jeden z hlavných nástrojov na to, ako je možné poskytnúť viac možností členom rozličných komunít v Európe, a musím si uvedomiť, aký je silný tento kultúrny vplyv. Pán predseda, správne sa spomenulo to, že toto je veľmi dôležitý čas. Je to možnosť výberu. A jednoducho sú tu určité kroky, ktoré sme vykonali v minulosti, to bolo zásadné, ale teraz prišiel okamih pravdy a musíme e, sa chopiť zodpovednosti, ktorú máme. Jednoducho nemôžete byť číslo jeden. Teda nemôžete byť lídrom, ak nepríjmate rozhodnutia, ktoré je nutné vykonať. Čo sa týka kultúrnych aspektov, pán predseda, je to tak, že ja by som sa chcela, ja by som sa chcela teraz zamerať na úvod na tieto kultúrne aspekty. Mm, bo toto boli pomerne veľké obavy, ktoré sa vyslili tieto súvislosti od strany poslancov. Je to využívanie spektier o zdieľanie obsahov a tu ide pre všetkým o audiovizuálne, mediálne e, možnosti, digitálna televízia, bezdrôtové, širokopásmové pripojenie. Toto sa môže paralelne rozvíjať. A pani predsedajúca, nemali sme zabudnúť na to, že širokopásmové internetové pripojenie zároveň ponúka aj veľkú kultúrnu hodnotu bezdrôtové, pripojenie bezdrôtová technológia je veľmi dôležitá v takých oblastiach, kde je zložitý iný prístup. Takže musíme zabezpečiť budúci rozvoj týchto dôležitých služieb z ekonomického a kultúrneho hľadiska. Takto je možné zdieľať kultúrny obsah, je možné vytvoriť Ehm, rýchle technické možnosti a využíva takéto kultúrne ponuky. Sú tu samozrejme ešte určité prekážky, sú tu interferencie v oblasti káblovej televízie, ale to sa vyrieši, nebojte sa. Sme si vedomi toho, že e, takéto vysielanie nepozná hranice. Politiky Európskej únie si vyžadujú primeranú podporu v rámci medzinárodných rokovaní a ďalej tu bude nevyhnutné mať podporu v rámci rokovaní s susednými štátmi EÚ. Ja som samozrejme už teraz v kontakte s členskými štátmi a s príslušnými ministrami, ktorí sa ešte viac zaoberajú tým susedským aspektom celej problematiky. A teraz k samotnej správe. Komisia podporuje správu ako takú. V niektorých drobných oblastiach sme trošku iného názoru, ale podporujeme celkovo prístup parlamentu. Komisia špecificky víta stanovisko, ktoré bolo vyjadrené v správe v viacerých oblastiach. Je tu dôležitosť spekter v rámci digitálnej agendy. Je dôležité, aby naši občania mali prístup k širokopásmovému pripojeniu. Po druhé, je dôležité poskytnúť možnosti pre dodatočné spektra, aby bolo možné reagovať na rastúce potreby v oblasti bezdrôtového širokopásmového pripojenia. To znamená, že je dôležité si uvedomiť, že toto je ďalší krok, ktorý musíme vykonať. A potom tretia vec, ktorá sa týka roku 2013, kde sa uvoľnia uvoľní frekvencia 800 MHz ako digitálna dividenda, tu je nutné riešiť túto oblasť, takže rok 2013 to je dôležitý dátum, sú tu možnosti aj výnimek do roku 2015, čo sa týka špecifických technických okolností, ako to môžu byť aj ďalšie výnimky, ktoré sa týkajú niektorých ďalších vecí. Je to pre všetkým o cezhraničné aspekty týkajúce sa tretich štátov. No a potom pokrytie ďalších politík EÚ mimo elektronickej komunikácie. Tu ide o environmentálne otázky, dopravu, výskum a samozrejme potreba uvoľniť dostatočný množstvo spektier. Na no popiate dôležitosť efektívneho využívania spektier, čo je zásadná časť e, celých politík. No a po šiesté je nevyhnutné koordinovať podporu politik EÚ na medzinárodnej úrovni a je dôležité podporiť členské štáty v rámci rokovaní s nečlenskými štátmi EÚ. Samozrejme sú tu aj ďalšie dôležité otázky, kde e, správa podpore návrhy komisie, myslím si, že je to celkovo pozbudzujúce. Čo sa týka niektorých pozmeňujúcich návrhov, komisia by si želala trošku, aby sa to viac rozpracovalo. Ide tu o formuláciu cieľov a tu sa nesmieme odkláňať od cieľa efektívne využívania spektier, to sa musí týkať všetkých oblastí a je dôležité, aby sme využili potenciál čo najviac. No a potom ďalšia vec. Ja viem, že je dôležité zabezpečiť dostatok spektier pre audiovizuálne služby špecifického charakteru. Tu je nutné ešte doladiť naše stanovisko medzi teda komisiou a spravodajcom, čo sa týka hospodárskej súťaže. A možno by bolo dobre mať isté nástroje v tejto oblasti ale je dôležité, aby táto oblasť bola, fungovala transparentne jednoducho. No a potom ešte jedna vec. Je tu o kompenzácie nákladov, migračných nákladov. Toto je veľmi dôležité z hľadiska komisie. Musí to byť v súlade s pravidlem pre štátnu pomoc, ale myslím si, že tu naše stanovisko nie je rozdielne, ale je nutné to spomenúť. Komisia má mierny problém s, akurát s dvomi návrhmi Poprvé, čo sa týka spektier, ktoré sú technického hľadiska harmonizované, ide tu o, to, o povinnosť, aby, keď teda je tam súhlas, aby to nebolo, aby táto povinnosť nebola nahradená, nahradená nejakými um, menej prísnymi pravidlami. A jednoducho musíme zabezpečiť efektívne licencovanie spektra, Nesmieme tu ustúpiť. No a potom ďalšia vec, kde naše stanovisko je rozdielne a kde máme problém. To sa týka e, širokopásmové frekvencie pre satelitný prístup. Samozrejme je nutné zabezpečiť takéto možnosti a je dôležité zabezpečiť prístupnosť tých, a dôležité je nájsť v tejto oblasti riešenie, na to musíme pracovať a myslím si, že iste sa nám ho podarí nájsť. A teraz ešte pár pripomienok na záver. Tak parlament ako aj komisia my uznávame, že včasné schválenie návrhu je želateľné z hľadiska tej práce, ktorá sa týka implementácie celého programu a ja si myslím, že keď že keď hovorím o jasných stanoviskách, čím jasnejšie to bude, čím skôr, tým lepšie. Myslím si, že je dôležité podporiť celý proces a som si istá, pani predsedníčka, že parlament bude viesť včasný dialog s radou na to, aby sa podal dosiahnuť, eh, aby sa táto vec rýchlo uzavrela. Čas plynie rýchlo, ide proti nám v tejto oblasti a keď chceme mať riešenie, keď chceme teda byť tou jednotkou, ako to spomínal pán Hökmark, tak musíme postupovať čo najrýchlejšie týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz by som odovzdala slovo pani eh, Kamerefert za výbor pre kultúru a vzdelávanie. Takže máte jednu minútu. Ja, Dank, Frau Frau Kom- Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Politické iniciatívy, ktoré sa týkajú rozvoja šir, e, rýchlo pripojení na internet, to je to, čo podporujeme. Ale musíme si uvedomiť, že frekvencií tu nie je veľmi veľa, je to verejný majetok. Výbor pre kultúru preto považoval za dôležité zdôrazniť to, že frekvencie je možné využívať na na plnenie viacerých kultúrnych a spoločenských úloh, tak to musí ostať. Preto považujem za dôležité to, aby kritéria v rámci balíka o telekomunikáciách, kde ide o kultúrnu diverzitu, aby sa to nejako nepodkopávalo. Dôležité je, aby tu bol štátny rozhlas, súkromný rozhlas, tak je nutné zabezpečiť mediálnu pluralitu. Dôležité je, aby tieto médiá mali svoju činnosť bez problémov budúcnosti, preto náš výbor navrhol, aby frekvencia 790 MHz sa neotvárala, výbor ITRE to nepodporila, nepodporil a na viacerých miestach sa spomína, že je nutné zohľadniť potreby rozhlasového sektoru, ale bol, náš výbor by si bol želal, keby sa výbor ITRE vyjadril jasnejšie. Potom, čo sa týka poskytovania frekvencie, je nutné prijať jasné opatrenia o kompenzáciách, Napríklad, aby tí, ktorí využívajú bezdrôtové mikrofóny, jednoducho nemohli znášať tie náklady na migráciu, alebo nemuseli zabezpečiť novú techniku. Myslím si, že je dôležité, aby sme všetci tu zabezpečili, aby boli garantované všetky záujmy a myslím si, že som otvoria v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz odovzdávam slovo zástupcom jednotlivých politických frakcií za EPP sa vyjadri pani Delka Stýľovera. Dve minúty. Eh, Prezidenta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pekne za eh, príspevok eh, pani komisárky. Ja by som chcela začať tým, že chcem požiadať nášho kolegu pana Hakmarka, spravodajcu e, tejto správy. E, chcem mu povedať, že táto jeho e, tá práca bola vynikajúca a takisto má veľkú víziu do budúcnosti, takže je to veľmi hodnotné. Ale takisto chcem požiadať všetkých spravodaj, tieňových spravodajcov a chcem im teda poďakovať a myslím si, že výsledkom bola jednozmyselná podpora na výboru výbore pre priemysel. Máme tu správa, ktorá má jeden dôležitý cieľ. Ten cieľ je nám vlastnejší o to, ako zlepšiť eh, kapacitu konkurenciaschopnosti eh, európskeho priemyslu v globálnom svete. Toto je ten základný cieľ eh, tejto správy a myslím si, že je to hm, pochopiť pochopiteľné. Nejdem teraz zachádzať do detajlov, ale zase zamerám sa na dva, tri eh, dôležité prvky, ktoré sú pre mňa zásadné. Poprvé eh, sa nachádzame v situácii, a teda správa o tom hovorí, že širokopásmové eh, pripojenie a takisto frekvencia 800 MHz pre komunikáciu eh, mobilmi a tak ďalej sa stane skutočnosťou. My sme však ešte na budúcnosť. Hovoríme tu o eh, frekvenčné pásmo 800 MHz, ktoré má eh, veľmi veľké kapacity, takisto pre mobily, ako aj ich rozvoj. V tomto zmysle sa domnievam, že tu by sme mali práve zvážiť a pozitívne prehodnotiť príspevok tejto správy. Nie ide len o túto otázku nie len o, o prispätie ekonomických e, ekonomike, ktoré presahuje 3 Chcem sa si spomenúť veľmi dôležitý fakt, veľký nárast videí ako komunikačného prvku medzi jednotlivými osobami a medzi jednotlivými inštitúciami alebo podnikmi. V tejto chvíli už video predstavuje 40 svetového obchodu, a to je veľmi dôležité na rok 2014, to bude predstavovať 91 e, celkového e, obchodu užívateľov. Myslím si, že toto je naozaj veľká vízia do budúcnosti a preto by som chcel požiadať e, o vašu podporu pri hlasovaní zajtra. Ďakujem pekne, pani de Castillo Vero. A teraz e, za SED pani e, Trotman máte 3 minúty. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pani komisárka, drahí kolegovia. E, my sa budeme vyjadrovať v prvom čítaní ohľadom návrhu politiky radiového frekvenčného spektra. Chcem poďakovať komisii za podporu a za e, predloženie tohto návrhu, pokiaľ ide o diskusiu o telekomunikačnom balíčku. Tak ich chcem pozdraviť Gunara Hochmarka, nášho spravodajcu, ako aj mojich tieňových spravodajcov za ich vynikajúcu prácu pri tejto sprave, ktorá tu má veľkú technickú dimenziu, ktorá nám tu odhaluje tie prvoplánové politické uh, ciele a rozmery. Mali sme už prvú diskusiu a na základe tejto diskusie som zistila, že Európska parlamentná komisia majú uh, prirodzene spoločné ambície. Spektrum e, nemá e, teda e, Eh, frekvencie nemajú eh, hranice, to všetci eh, s tým súhlasia. Avšak spoločná ambícia má aj niekoľko rozporov, obzvlášť pokiaľ ide rozdiely, rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, ktorí historicky sú majiteľmi určitých zodpoved, zvrchovaných zodpovedností. Napriek všetkým kompromisov, ktoré sme predložili na ITRE, ešte stále na 100% sme nedosiahli tú rovnováhu, ktorú som si želala. Chcem podporiť úprimne ten spoločný prístup, ktorý sa zameria zameriava na rozvoj integrovanejšieho prístupu eh, tohto eh, spektra, ktoré by zohľadnil sociálne, kultúrne, ako aj ekonomické eh, potreby našich no, obyvateľov. Pani komisárka, toto sa snaží zabezpečiť náš parlament, či už ide o iniciatívnu správu mojej kolegyne pani Toji, alebo pokiaľ ide o návrh, ktorý som ja ako spravodajkyňa telekomunikačného balíčka bránila. Moja skupina a ja mm, chceme zdôrazniť niekoľko bodov v rámci týchto našich návrh. Chceme zabezpečiť transparentnosť, aby sme e, zabezpečili e, poznatky o tom, ako je poskytované, e, sú poskytované frekvencie. Teraz, pokiaľ ide o na neustály dopyt po frekvencii pre elektronickú komunikáciu, aby to nebolo len kvantitatívne, ale takisto aj kvalitatívne zabezpečené, preto je to zdôraznenie tohto spektra týchto frekvencií, aby boli eh, k dispozícii. Ďalej, eh, vlastne spektrum e, alebo frekvencia by mali byť akýmsi motorom preto, aby sme rozvíjali ďalšie e, sektory, nielen veľké telekomunikačné e, podniky, ale takisto aj stredná malé podniky, ktoré to potrebujú. Myslím si, že je to práve ekonomická dimenzia, ktorá je dôležitá. Na záver by som chcel povedať niekoľko slov k nasledujúcej etape. Vy ste to povedali tiež. Bolo jasné od začiatku, že dohoda v prvom čítaní nie je možná, ale my chceme a budeme sa snažiť na, dospieť k dohode do konca tohto roku. Je to dôležité pre naše verejné služby služby, takisto pre očakávania našich spotrebiteľov, pre rozvoj internetu, akékoľvek budú infraštruktúry. Je to zásadné pre zorganizovanie, pre zabezpečenie ekonomického oživenia EÚ vďaka týmto zdrojom. Ďakujem pekne, pani Trotman. A teraz za ALDE sa vyjadrí pán Róde. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Lepšie a lacnejšie prenosy dát cez vysoko, e, vysokorýchlostné, vysokopásmové prípojenie pre všetkých do roku 2020. To je veľmi ambiciózny cieľ na politickej úrovni a ja ho plne podporujem. Ale povedzme si to úprimne, je to cieľ, ktorý sa nebude dosahovať ľahko. Ja sa domnievam, že po rozhodnutí parlamentu v prvom čítaní, keď teda schválime na túto správu, urobíme tým vlastne veľký krok smerom k tomuto cieľu. Povedzme si to takto. Širokopásmové pripojenie sa ne, ne, si nekladie za cieľ len to, aby každý mal e, profil na Facebooku. Ide o to, aby sa Európa začala profilovať ako vedúca znalostná ekonomika na svete, pretože ak sa nám podarí pripojiť 500 miliónov ľudí do internetu, tak naši občania a podniky e, budú schopní využívať všetky výhody a príležitosti, ktoré im umožňuje digitálna ekonomika. E, je potrebné zmeniť osobitne dve veci na to, aby sa Európa do tejto pozície dostala prvom rade je potrebné, aby sme vytvorili dobre fungujúce eh, prostredie v telekomunikačnom trhu na európskej úrovni, ktoré eh, bude eh, veľmi konkurenčné. Na to je potrebné vyprofilovať pravidla hospodárskej súťaže. A členské štáty by nemali mať možnosť pridelovať novo uvoľnené spektra alebo časti spektra novým hráčom na trhu, pokiaľ to povedie k zníženiu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže na trhu. Po druhé, potrebujeme efektívnejšie pridelovať časti spektra, e, tak aby e, sme lepšie zohľadnili e, súčasné rôznorodé požiadavky a potreby na časti spektra. A preto tento, toto politické rozhodnutie si neklade za cieľ len uvoľniť časť spektra v 300 MHz, ale do roku 2050 uvoľniť aj ďalšie časti spektra. A ja by som chcel poďakovať e, komisii, pani komisárke, spravodajcovi, ako aj e, mojim tieňovým, spolutieňovým spravodajcom alebo tieňovým spoluspravodajcom za vynikajúcu spoluprácu, vďaka ktorej e, snáď táto miera ambícií nebude prehnaná. Ďakujem veľmi pekne, pán Rode. Teraz pán Čičester a to v mene skupiny ECR na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca vážený, vážená pani komisárka. V prvom rade by som chcel poblahoželať eh, pánovi Hokmarkovi k tomu, ako úspešne previedol túto správu cez eh, tie rôzne úskalia a úžiny a zariadil skutočne široký konsenzus ja sa môžem len pripojiť k ostatným tieňovým spoluspravodajcom a chcem mu poďakovať za jeho činnosť. Ja e, podporujem jeho snahu vytvoriť takú legislatívu, aby Európa e, reagovala na výzvy, technologické výzvy v tomto sektore a zároveň, aby si uchovala vedúcu pozíciu vo svete. Ja si myslím, že tu, e, tu je špičková technológia skutočne najdôležitejšia. No a e, veľmi dôležité je nájsť správnu rovnováhu medzi rôznymi záujmami. Teda sú tu tie existujúce telekomunikačné firmy, prevádzkovateľia rôznych, rôznych ďalších služieb, poskytovateľia širokopásmového pripojenia a rôzny rôzni špeciálni užívateľia e, služieb frekvenčného spektra, napríklad vojenské služby alebo iné štátne služby. A my, ja chcem povedať, my musíme rešpektovať subsidiaritu a vnútroštátne, vnútroštátnu pôsobnosť v tejto oblasti pri e, pridelovaní frekvencií a spektier. No a e, tvorba legislatívy v takomto prostredí je osobitne komplikovaná, pretože technológie sa neustále vyvíjajú, dochádza k zmenám a to tak rýchlo a v takom, v takom množstve, že E, jednoducho nemôžeme e, nič iné, než len dobiehať. Nemôžeme jednoducho tvoriť legislatívu pre budúcnosť a s nejakým výhľadom alebo predstihom pre technológiami. Nejde to. A po druhé, musíme uvoľniť priestor na to, aby bolo možné nasadiť nové technológie, využívať ich a to pri maximálnom využití frekvenčného spektra. No a ja by som e, chcel vyjadriť e, nádej, že táto správa po svojom schválení dosiahne presne toto. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca, pán Čičester, pán Lamberts na dve minúty menom e, skupiny zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička, budem reagovať na niekoľko pripomienok, ktoré tu boli spomenuté. Katrin ma to už povedala, hovoria nám a je to pravda, že radiofrekvenčné spektrum je na tom všetkých. Chcem zdôrazniť, že je to naozaj naozaj spoločný majetok, nikto si ho nemôže eh, zabrať len eh, pre seba. Akýkoľvek aktér nemôže zamýšľať, že bude mať akési právo, predkupné právo na spektrum, na frekvenciu. Myslím si, že to je niečo, čo je eh, jasne stanovené v tejto správe. Keď ide o spoločné a zriedkavé právo, na jednej strane je potrebné pochopiť jeho využívanie, tá myšlienka preskúmania využívania e, frekvencií všetkými aktérmi vrátane tých, ktorých e, už e, boli tu spomenutí, napríklad Eh, vojenskou, vojenským sektorom a tak ďalej a pochopiť, aké je eh, konkrétne využívanie eh, týchto frekvencií, pretože vieme, že nie je absolútne optimálne. Ide o transparentný proces, ako prideliť toto spoločné a zried, ten teda spoločný a zriedkavý majetok a ako sa vyhnúť, aby sme nevytvárali znovu akési právo na mm, mm, predkup. Pokiaľ ide o prideľovanie spektra, eh, každé využívanie tohto eh, spektra nie je len na súkromné eh, účely, už sme spomenuli kultúrnu oblasť, ale takisto to môže byť využívané verejnými službami, napríklad pre občianskú bezpečnosť alebo pre vojenské využívanie. Máme tu nebezpečenstvo, že môžeme teraz prioritne alebo také veľké práva poskytovať takým aktérom na trhu, ktorí sú veľkí a ktorí môžu potom Eh, narušiť hospodárskú súťaž a potom tí malí eh, aktéry nebudú mať eh, možnosť zúčastniť sa vôbec hospodárskej súťaže. A nakoniec by som chcel priťahnuť vašu pozornosť k tomu, že pri veľké využívanie radiofrekvenčného spektra môže nabúrať toto využívanie. Mali by sme toto nestrácať zozreteľa, pretože aj naši spoluobčania sa veľmi týmto znepokojujú. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdáme slovo ostatným rečníkom. Ako prvá dostane slovo pána, pani Verhaven. Ďakujem pekne, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Pri frekvenciách ide o e, niečo, čo je v podstate veľmi zriedkavé. Musíme to preto veľmi dobre správovať v rámci politiky radio, správy radiospektier je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili kultúrne a spoločenské aspekty, aby sa správali správnym spôsobom. To znamená, že je dôležité plne využiť všetky technické možnosti, aby sa zvýšila tá účinnosť. Telekomunikačný balík sa schválil pred rokom a toto musí byť základ našej, našej činnosti. Tu ide o to, že Európska únia, ako aj členské štáty, spoločne musia E, musia naplňať záujmy kultúrnej a spoločenskej oblasti. V tejto súvislosti by som chcela poukázať na to, čo sa týka implementácie digitálnej dividendy číslo 1, je zatiaľ nedostatočná. Napríklad, čo sa týka e, frekvencií pod 800 MHz, tu by sme mali zohľadniť skúsenosti, ktoré sme teraz nazbierali. Nie všetky finančné aspekty nie sú dodatočne riešené. Pre všetkým si musíme uvedomiť aj dôležitosť kompenzácie, dôležité zohľadniť aj technické úpravy, napríklad e, mikrofónov, ktoré sú bezdrôtové. Čo sa týka pridelovania frekvencií, je dôležité zodpovedne zvážiť jednotlivé záujmy. Celoplošné poskytovanie širokopásmo mobilného pripojenia, to je samozrejme v záujme našich európskych občanov, Zároveň je dôležité zabezpečiť aj e, rozvoj v súkromnej, ako aj, aj verejnoprávnej oblasti. A je nutné zabezpečiť mnohorakosť. Musíme zabezpečiť technický rozvoj Európskej únie, musíme rozvíjať e, kultúrnu biodiverzitu. Ďakujem pekne. A teraz na minútu pani Ríra Madurel. Señora presidenta, señora komisária, Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, pani komisárka, určite si dnes môžeme poďakovať a e, poblhoželať k tomu, že túto diskusiu vôbec e, vedieme. E, ja som si vypúčal to, čo doteraz odznelo a získal som názor, že ide o problém technické, taký, ktoré by mali riešiť, ktorý by mali riešiť členské štáty. Ale v súčasnosti, keď sa zaoberáme touto správou, ktorú tak vynikajúco napísal a zostavil pán Hockmark s podporou kolegov, musíme prehodnotiť, kde sa vlastne nachádzame v politickej oblasti v Európskej únii. A e, fakt, že e, frekvencia e, predstavuje akýsi verejný zdroj, ktorý je, ktorý je obmedzený, znamená, že my ako komunitárny zákonodárca môžeme vniesť pridanú hodnotu do procesu pridelovania frekvencií. Treba pritom zohľadňovať spôsob použitia jednotlivých častí spektra a zároveň vďaka technologickému vývoju môžeme rátať s tým, že budeme môcť prenášať viac dát v menšej časti dĺžky spektra s menšou interferenciou. A e, toto sú východiska, e, na ktorých môžeme postaviť svoj dlhodobý plán, vďaka ktorému by sme zosúladili záujmy rôznych e, skupín zaujímať, rôznych skupín používateľov a zároveň lepšie využili tento nedostatkový zdroj. Zároveň by sme mali e, zaviesť do praxe proces neustáleho zlepšovania systému prerozdeľovania frekvenčného spektra a mali by sme pritom e, zohľadňovať sociálne a ekonomické záujmy občanov. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem Veľmi pekne, veľmi rada by som požiadala kolegov jednu vec. Ja, ne, ja vás nechcem prerušovať, hovorí pani predsedajúca, ale rešpektujte prosím ten rečnícky čas, ktorý vám bol pridelený, pretože ináč ho beriete ostatným rečníkom. Pán Ody na dve minúty. Ďakujem pekne, pani eh, predsedajúca, pani eh, komisárka, pani Kros, drahý pán spravodajca, drahí kolegovia. Ja chcem sa, najprv chcem poďakovať pánovi Gunarovi Hotmarkovi za tanky, za vynikajúcu správu a takisto za ten eh, duch otvorenosti. Chcem podporiť v tých hlavných líniách túto správu, Na vrch Európskej komisie, hlavne pokiaľ ide potrebu eh, dať k dispozícii k 1. januáru 2013 800 MHz pásmo pre využívanie digitálnej televízie a eh, absolútne rozšírenie rádiového analogického vysielania. Eh, toto všetko nám umožnilo v práve poskytovať, teda využiť celú kvantitu frekvencií Voláme eh, ich eh, tieto eh, frekvencie zlatými frekvenciami. Európska komisia navrhuje prvý program, kde rozvíja víziu od 2001-2014 strategické otázky pre Európsku úniu v oblasti radiofrekvenčného spektra. Chcem tiež zdôrazniť dva aspekty, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, pani komisárka a drahý Gunnar. Najprv sa domnievam, že mali by sme to zohľadniť článkom 8, mali by sme sa e, opierať o konkrétny e, zoznam, ktorý bude vypracovaný expertami e, predtým, než začneme využívať nové frekvencie, najprv využívať harmonizované frekvencie. Toto je cieľ, aby sme pokračovali vo využívaní bezpásmových frekvencií a aby sme sa opierali o tento zoznam bez toho, že by sme predtým nevyužili eh, vypracovanie technického posúdenia vplyvu. Teraz využívanie eh, frekvencií, ktoré v súčasnosti sú využívané pre na vojenské účely, je nepopierateľné, že komisia tu nemá žiadne kompetencie, aby preskúmala eh, pre rozdelenie alebo spoločné využívanie tohto vojenského frekvencií, tejto vojenských frekvencií. Ja som proti pozmeňujúcemu návrhu, ktorý chce teraz, ktorý sa týka článku 7 odseku 3 a ktorý vy, kde vojen kde frekvencie sú využívané len na vojenské účely. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Tikau na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, Vážená pani predsedajúca, my e, v súčasnosti hovoríme o správe, ktorá by mala viesť k vytvoreniu prvého e, politického programu e, rozdeľovania radiofrekvenčného spektra. Ide o plán, ktorý by mal rozdeliť spektrum, ktoré nám bolo pridelené a ktoré máme k dispozícii tak, aby boli zohľadené všetky ostatné záujmy. Tento Návrh programu by mal viesť k zvýšenej flexibility pridelovania spektra a e, by mal skvalitniť pridelovanie frekvencií e, na pomoc hospodárskej súťaži a e, zabrániť tak deformovaniu trhu hospodárskej súťaže, ako aj pridelovania frekvenčného spektra. No a podľa tohto rozhodnutia by komisia spolu s členskými štátmi mali vytvoriť akýsi, ak, ak, akýsi inventár existujúcich frekvencií a tiež budúcich potrieb kladených na využívanie spektra v Európskej únii, a to najmä v oblasti e, na úrovni 3 GHz, teda vo frekvenčnom pásme na úrovni 3 GHz. Ide nám o to, aby sme zabránili e, vytvoreniu akéhosi, e, akési digitálnej priepasti, aby všetci občania mali do roku 2020 prístup k 30 megabitovému pripojeniu, aby sme, aby sme garantovali aj možnosť pripojenia všetkých podnikov a verejných služieb cez širokopásmové pripojenie. Eh, ja um, sa domnievam, že, že nové zariadenia a technológie, ktoré budú neustále zlepšované a budú prístupné eh, občanom a spotrebiteľom, budú presúvať eh, použitie pásma na iné účely a preto je treba na to reagovať aj pridelovanie frekvencií. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi a, spolu, a tieňovým spravodajcom za to, že E, sa, sta, e, že sa snažia definovať politiku, ktorá by zohľadňovala aj využívanie e, satelitných systémov, ale aj pozičných systémov, ako je Galileo a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pani Tikau. Aj vy ste prekročili svoj reč, rečnícky čas, ja vás na to len upozorňujem. Ďalej bude hovoriť pani Nibler, ale nevidím ju tu v sále, takže prejdeme priamo na pani Toja na 1,5 minúty, prosím. To.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 Domnievam sa, že jeden bod, na ktorom všetci súhlasíme, je ten, že cez tento program harmonizácie frekvencií a vie spoločné využívanie e, frekvenčného e, spektra môže to mať dvojitú úlohu. Myslím si, že toto je jasný bod, e, ktorý tu musí byť prítomný. Rozvíjať veľký potenciál tohto sektora ekonomicky pre telekomunikácie, prvé nové služby a zároveň dať impuls ekonomickému rozvoju a takisto aj ďalším pridaným sektorom ako je sektor telekomunikácií a takisto aj rozvíjať eh, potenciál eh, eh, tak kultúrny, ako aj sociálny. Toto je tá dvojitá funkcia, ktorá je veľmi dôležitá. Podľa mňa, pani komisárka, tento program musí byť tiež príležitosťou preto, aby sme Eh, eh, využívali niektoré základné princípy. Poprvé eh, mediálny pluralizmus, potom revízia tohto programu, ktorý je veľmi dôležité. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme tu využili všetky pravomoci, všetky tie oligopoly a monopoly v rámci frekvencií pre televízie v niektorých európskych krajinách by mali byť tieto veci posilnené. Po druhé, princíp rovnováhy medzi liberalizáciou, otvorou tohto trhu pre nových eh, prevádzkovateľov by mal byť v ruke v ruke aj s eh, podporou, eh, ako aj zachovaním niektorých frekvencií pre niektorých mm, aktorov, ktoré tu veľa investovali. Potom takisto aj správna veci, mm, dobrá správa vecí verejných, toto nesmieme strácať zo zreteľa. Mali by sme nezabúdať na tento ekonomický aspekt, ktorý by mal byť v ruka v ruke so sociálnym aspektom, ale takisto a zabezpečiť to, aby sme nenarúšali hospodársky súťaž a aby sme e, tiež sa venovali rádiovým frekvenciám. Toto, e, tu máme ďalej sociálne aspekty. Nechcem to rozpracovávať do detailov, ale myslím si, že všetci kolegovia mojej skupiny už e, pripomenuli všetky tieto detaily. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Fan Nistelrooy na dve minúty. Vážená pani Krús, my dnes slávime Deň Európy. Sú to narodeniny Európy a e, Európa sa stala e, vo všetkých týchto rokoch konkrétnou vecou, ktorá e, sa snaží podporovať a zvyšovať blahobyt európskych občanov. A táto téma sa týka Európy, ale, ale zároveň je táto téma veľmi podobná vo svojom význení. Teda je to téma veľmi konkrétna, dotýka sa každého a hoci hovoríme o bezdrôtovom e, prístupe, e, takýto bezdrôtový, bezdrôtový prístup pre každého, ktorý sme si stanovili ako, ako svoj cieľ, môže mať konkrétny dopad pre každého. Do roku 2013 e, chceme otvoriť pásmo 800 MHz, do roku 2015 1200 MHz a to bolo skutočne potrebné. Ak sa nám to podarí, tak Európa bude patriť medzi skutočne, skutočne e, najprogresívnejšie ekonomiky vo svete. No a tieto, tieto dve veci majú obrovskú ekonomickú hodnotu. 2 miliardy eur ročne, čiže zhruba 2 až 3 ekonomického rastu budú závisieť od dostatočného spektra, frekvenčného spektra pre rôzne služby. No a tu nejde len o využívanie napríklad štandardu GSM, ktorý existuje už nejaké roky. Aj ten bol práve takým obrovským impulzom na rozvoj e, e, rôznych technologií technologický rozvoj, ekonomický rozvoj a tak ďalej. Toto všetko môže e, viesť až k 80 miliardom eur ročne, teda buď ich vyrobíme alebo ich nevyrobíme. Jednoducho to je obrad, ktorý môžeme alebo nemusíme mať. No a Holandsko, Holandsko túto situáciu pozná. Holandsko je pripravené využiť e, uvoľnenie týchto frekvenčných pásiem na zavedenie štvr- e, mobilného internetu štvrtej generácie. Čiže stručne, digitálna televízia, televízia verejné e, televízne rozhlasové stanice, e, ako aj e, problémy súvisiace s, s riešením interferencií, tam tie bezrotové mikrofóny, ktoré sme tu pertraktovali. Toto sú veci, ktoré sa dajú vyriešiť, to sú záujmy, ktoré je možné, je možné zosúľadiť a ja si myslím, že táto správa je vynikajúca a dúfam, že dosiahneme dohodu aj s komisiou. Takže veľa úspechov. A... <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. A teraz má slovo pán Rubich na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa ospravedlniť za to, že poslankyne poslanci odchádzajú zo sály, ale zároveň sa hlasuje na výbore ITRE a žiaľ ešte sa nevyriešilo teraz, ako je možné byť na dvoch miestach naraz. Na adresu kolegu Hütmarka by som chcel povedať, že som podaril nájsť dobrý kompromis, ale pri tejto téme by sme mali dbať na to, aby tá úroveň, ktorú chceme mať do budúcnosti, na jednej strane ide tu o tie e, nové generácie, siete nové generácie a potom tu ide o káblových prevádzkovateľov a potom tu ide o ďalšie úrovne, ktoré musíme mať a musíme to najprv zadefinovať. Je tu o množstva údajov, potom tu ide aj o čas, počas ktorého sa to transportuje, rýchlosť transportu, dôležitá je koexistencia a potom sú to aj priority, ktoré zabezpečuje software. To znamená, že v tejto oblasti potrebujeme mať detaľnejšiu správu do budúcnosti, aby sme G- systém GSM zrýchlili, prevádzkovateľia káblových sietí tu majú určité možnosti až do 100 megabitov, čo je možné ešte navýšiť do budúcnosti, ale to, kde máme e, problémy, je cenová úroveň, všetkým pri roamingu dát, tak napríklad si musíme uvedomiť, že môžete si kúpiť gigabajt za euro. Ja som sa pozrel u mobilného op- op- operátora, no a doma, keď som, tak je to 1 euro a tu nám to stojí 9000 900 eur a v niektorých členských štátoch ten 1 GB vás stojí 14 tisíc eur, takže v tejto oblasti musím nevyhnutne konať. Chcem vás poprosiť, pani komisárka, aby ste si to pozreli. Nie je tu len o poskytovanie služieb a úroveň, ich úroveň, ale je nutné pri rozhodnutiach zvládniť aj tú situáciu, že máme tu určitú cenovú úroveň, musíme to vytvoriť spoločný európsky trh, ktorý umožní využívať dátové služby, keď sa nenachádzate v vašom členskom štáte a to sú určité priority, ktoré musíme naplniť. Ďakujem pekne, pár Rybich. A teraz sa dostávame k Catch the Eye. A chcela by som sa spýtať, kto by chcel vystúpiť? Pán Mölcer. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európa môže obhájiť svoju prvú pozíciu ako najväčšie hospodárstvo iba vtedy, ak bude e, lídrom aj v oblasti využívania nových technológií. Širokopásmová technológia určite má špeciálne postavenie. Prostredníctvom politiky nových frekvencií je dôležité, aby sme zabezpečili vysokú rýchlosť a vysokú kapacitu prenosu. Nadradené plánovanie frekvencií a administratíva to určite by nám až tak nepomohlo, keďže komisia zdôrazňuje, že je to iste dobré, ale dobre to riešené na úrovni členských štátov. Úloha koordinátora bola dôležitejšia. Potom je dôležité aj podporovať optické káble. A musíme si uvedomiť, že Európska únia v tejto oblasti zaostáva za Čínou, USA, súvisí to samotnou politikou a byrokraciou. Ja súhlasím so spravodajcom, že je dôležité to mať určitý časový plán a je nutné udržiť mobilné frekvencie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chce niekto ďalší slovo? Zdá sa, že nie. Takže teraz dám slovo komisárke Kroes. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnilo tejto zaujímavej diskusie. Zdá sa, že to bolo veľmi technicky e, komplexné, ale v konečnom dôsledku je to zásadné, je to ako voda, je to ako čerstvý vzduch, tak povediac. Je to, a Katrin Trautmann to povedala správne, je to uh, ojedinelý tovar, verejný tovar, ale je zásadného charakteru. A teraz sa vraciam k spravodajcovi a Tieňovým spravodajcom ďakujem im, boli schopní to urobiť transparentne, jasne a povedať nám, čo treba urobiť, aby sme dosiahli pozitívny výsledok. Samozrejme, takto, takáto je demokratická príťažlivá diskusia, ale pani predsednička, diskutovali sme o digitálnej agende a zhodli sme sa na tom, že toto je zásadné pre digitálnu agendu. Ak e, nepríjmeme našu zodpovednosť, ak e, nebudeme mať jasné stanovisko, tak e, môžeme zabudnúť na to, čo predtým povedala pani Toja, že v určitom momente si musíme uvedomiť, že v roku 2020, a to máme v digitálnom programe, každý Európan by mal mať nezávisle od toho, čo ho zaujíma, by mal mať prístup k spektru. Boli sme dokonca ešte presnejší, e, pokiaľ ide o rok 2013. Každý by mal mať prístup e, e, k digitálnej sieti, takže musíme byť konzistentní, musíme prijať dôsledky týchto našich slov. Chcela by som poďakovať všetkým tým e, poslancom, ktorí hovorili jasným jazykom, vyčlenili priority a v konečnom dôsledku sme sa zhodli na tom, čo musíme urobiť strategicky. Keď hovoríme o stratégii, o regulácii, o riadení e, rádiového spektra, tak e, mám dobrý pocit. Ešte sú tu určite medzery, ja si to uvedomujem, sú tu prekážky, ale tieto v porovnaní s tým, o čo tu ide, sa musia vnímať pozitívne. Plne respektujeme, pani predsedníčka, využívanie spektra pre rozhlasové a kultúrne činnosti, tam nie je žiadne E, nedorozumenie. Toto budeme riešiť, ak tam budú ešte nejaké e, nedostatky. Keď hovoríme o väčšom spektre pre širokopásmový internet a o digitálnej e, dividende, tak všetci si uvedomujeme, že skôr či neskôr, ale teda vo väčšine prípadov Väčšina z nás má na mysli to, tú prvú alternatívu. Musíme túto vec riešiť. Pre nás je to situácia, ktorá je oboj strane e, prínosná. 800 MW toto je možnosť, e, ktorá má vplyv na objem spektra, takže toto je e, fáza číslo 1 na našej ceste. A keď sa pozrieme naspäť, tak... E, výzva v budúcnosti ešte väčšia. Keď sa pozrieme dozadu, kto by pred 15 rokmi si myslel, o čo teraz tu v tejto chvíli nám pôjde. Ak by sme boli čakali 15 rokov a len mysleli na to, že všetko musí byť e, na mieste predtým, ako zaujmeme politické stanovisko, tak by sme nedosiahli tento cieľ. Nebola by to diskusia o tom, či je to číslo 1 alebo číslo 2. Bolo by to len posledná alebo prvá. Spektrum je v národnej kompetencii, to si uvedomujem, komisia sa na tom zhodne a in, toto je nástroj pre členské krajiny, ale všetci sa zhodneme, že spektrum je veľmi cenným zdrojom a že musíme brať do úvahy uh, tento aspekt, keď hovoríme o digitálnom jednotnom trhu, ktorý nám dá príležitosť a aj zodpovednosť, aby sme mysleli cezhranične a ak je nejaká oblasť, kde by sme mali mysleť cezhranične, tak je to práve spektrum. Lehota, o čo išlo, o čo ide, je jasná. Rok 2013, pre mňa to nie je príliš skoro v žiadnom prípade. Myslím, že by sme si mali uvedomiť e, túto prioritu. Aj susedné krajiny vedia, o čo ide. Samozrejme, že to je špeciálny režim. A ak tu budú nejaké okolnosti, ktoré by nikto nemohol očakávať, tak potom Nemali by sme byť nepriateľmi sami sebe, ale nemal by to byť nejaký unikový východ, mali by sme sa postaviť za to, čo hovoríme, pretože čas nie je teraz na našej strane a teraz hovorím o výnimkách. Toto by nemalo byť zneužívané, ak teda dovolíte, aby som to takto vyjadrila. Celkovo povedané, pani predsedníčka, teším sa na diskusie s, s členmi rady, teším sa na výsledky vášho hlasovania a mám dôveru v budúcnosť, kde skutočne toto je jeden z pilierov, o ktorý sa opierame a dúfame, že bude dokončený do konca roka. Ďakujem za váš konštruktívny prístup a pozitívnu snahu nielen spravodajcov, ale aj tieňových spravodajcov a tiež e, členov rozličných výborov, ktorí sú súčasťou tejto agendy. Ďakujem. Ne? to... Ďakujem, pani komisárka. E, teraz spravodajca, pán Hokmark, e, uzavrie rozpravu, dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pani, predsed... E, pani komisárka. Musíme si uvedomiť skutočnosť, že hovoríme o časti spoločnosti, ktorá zaznamenala mimoriadne rýchly vývoj. Veľmi rýchle sa to udialo a aj naďalej ten, to napredovanie bude veľmi rýchle. A naozaj hovoríme o tom, ako chcem, aby veci vyzerali v roku 2020. Preto je podľa mňa dôležité konštatovať, že keď e, diskutujeme o tomto rozsahu, rozsahu tomto no pásme 700, tak e, nehovoríme o ničom viac ako o tom, že máme mať možnosť e, neskôr prejať rozhodnutie, ktoré nám umožní čo najlepšie ho využiť. Pretože tak, ako sme už povedali, spektrum je nedostatkovým tovarom, je to tovar pre verejné blaho a našou zodpovednosťou je využívať ho čo najlepšie a najefektívnejšie, ako len ide, tak ako aj povedala pani Tratman, efektívnosť. Ale takisto by som chcel počiarknúť, že neexistuje tu konflikt medzi kultúrou a kultúrnym a komerčným použitím. Ja chcem, aby sme mali ambície takého typu, e, ktoré zabezpečia, že kultúra bude súčasťou týchto nových technológií aby to nebolo výlučne len pre komerčné využívanie. Pretože taký by bol výsledok. Keď nebudeme mať dostatočné ambície, tak potom kultúra bude zaostávať. A nemyslím si, že kultúra e, potom bude mať e, najlepší priestor pre rast v Európe, keď bude rukojemníkom starých technológií. Myslím si, že môžeme zabezpečiť e, vysielanie k tomuto momentu ale môžeme vytvoriť aj nové možnosti e, nových moderných časov. Ale musíme byť potom schopní prijímať rozhodnutia. A musím zároveň povedať, bez toho, aby to mal ironický potón, že je tu veľká miera satisfakcie. A ne, neobjavil sa tu nikto v rokovacej sále, ktorý by spochybnil našu ambíciu stať sa jednotkou. A v globálnom svete konkurencieschopnosti a znalostí Jediný spôsob, ako vyhrať, je byť jednotkou. A to by malo byť našim cieľom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Tým pádom sme sa dostali na koniec tejto rozpravy. Hlasovanie prebehne v stredu, pozajtra, 12.30. E,